žiaden eh, návrh predložený, takže tieto sú prijaté. A po druhé by som vás eh, chcel poinformovať, že podľa článku 87a odsek 6 rokovacieho poriadku predseda konferencie predsedov výborov mi oznámil, že nemá žiadne námietky eh, voči odporúčaniu výboru. Týka sa to odporúčania výboru pre životné prostredie, pokiaľ ide o rozhodnutie um, týkajúce sa vykonávacieho eh, predpisu, eh, pokiaľ ide o návrh, eh, pokiaľ ide o reguláciu číslo 142 lomeno 2011 zaoberajúcu sa dovozu určitých výrobkov z Bosny a Hercegoviny, pokiaľ, pokiaľ ide o teda to, že majú zvierací pôvod. Uh, ak v priebehu 24 hodín e, sa e, vlastne minimálne 40 e, poslancov alebo nejaká politická skupina nevyjadrí proti tomuto, bude toto odporúčanie prijaté. Toto odporúčanie je k dispozícii na Seance on Direct. To by bolo aj druhé odporúčanie, teda prešli by sme k nasledujúcemu bodu programu Ide o vyhlásenie Rady a komisie k návrhu zmluvy VIPO, teda zmluvy Organizácie pre duševné vlastníctvo o výnimke